Hlasujeme o situácii e, ľudí s albinizmom v Afrike. Osobitne e, v Malavi a to všetko elektronicky. Hlasujeme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz spoločný návrh uznesenia šiestich frakcií, šiestich politických strán k Bahrajnu. Odsek 2 pôvodného textu, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 10 pôvodného textu elektronicky hlasujeme. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Príjima sa. 13. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? stržal sa niekto? Zamieta sa. E, odsek 14 v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? stržal sa niekto? Príjima sa. Druhá časť za? Proti? Stržal sa niekto? To si preveríme. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Tretia časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Rovnaká väčšina. Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 4 hlasujeme elektronicky. Dohlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa úvodného strojenia A a pôvodného textu, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, to si preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Uznesenie ako celok teraz, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz ďalej. Mianmarsko, najmä situácia Rohingyov. Odsek 4, po ňom e, číslo 1, hlasujem elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 3, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Preveríme podľa vášho želania ešte trojku. To Príjima sa. Pozmienujúci návrh 2, kto je za? Proti? Preveríme si elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. A teraz e, návrh uznesenia ako celok. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Nech sa páči, pane. V poriadku. Pán Golniš. Ďakujem, pán predseda, za eh, to, že mi dávate na minútku eh, čas eh, v zmysle článku 166 článku. Práve ste ho využili voči kolegovi. Nezdielam tieto vaše názory. Nie jeho, jeho názory teda nezdielam a nie je z rovnakej politickej strany. Napriek tomu chcem povedať, že článok 166 vám dáva právo sankcionovať poslanca, ktorý výrazne ruší zasadnutie. Napríklad zbráni kolegovi v rečnení, gestikuluje a napriek napomenutiu trvá na svojom e, rušivom správaní. Mne sa to napríklad tiež stalo v tomto parlamente. Ale tento článok vám nedáva právo e, e, sankcionovať to, čo hovorí poslanec. Ak pôjdete týmto smerom, tak tu bude veľa práce. A keď budem ja predsedom parlamentu, Nerobil by som si právo e, brániť v e, slobode prejavovania tých či oných názorov ktorémukoľvek kolegovi, dávať mu sankcie. Jednoducho to robíte teraz pravidelne, e, trestať jednoducho poslancov za ich názory. Pozrite sa, pán Golniš, Pán Korvin Mike na poslednom zasadnutí povedal, že e, utečenci, ktorí prichádzajú, sú e, odpad stoka, ktorý Afrika vylieva na Európu. To je dôvod tej sankcie a ja tvrdím, že to je oprávnená sankcia. Teraz správa Kovačev, pokiaľ ide o zhromaždenie e, dohovoru, o vykonávanie dohovoru SN. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa druhá časť za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz odsek 1 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť za? Proti? zdržal sa niekto, príjima sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Odsek 1 B, B, F pôvodného textu e, hlasujeme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa a teraz sa dostávame k odsekom 1, pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. Teraz pôvodný text v štyroch častiach, teda ide o odsek 1. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa tretia časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa štvrtá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa po e, odseku 1 pozmeňujúci návrh 1 elektronicky. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pôvodného, pôvodný text e, bod V. E, za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. Bod AD pôvodného textu hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. E, bod AM, odseku 1, elektronicky. Dohlasujme, prosím, končím hlasovanie. Tiež sa prijíma. Teraz pozmeňujúci návrh číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Chcete to preveriť? Ale musíte naozaj poriadne hlasovať rukami, inak to nevidím. Hlasujeme teda elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz pôvodný text e, bod AP. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pôvodný text e, bod AQ. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. A teraz po e, bode AR si návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa.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 Končíme. Zamietnuté. Pôvodný text. Tri časti. Prvá časť, kto je za, pro, za proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, Takisto je to prijaté. A V v pôvodnom texte dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Poďme si návrh 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. poďme si návrh 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa Zamietnuté. Uznesenie ako celok menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Správa Kovačev je prijatá.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 proti, zdržali sa prijaté. O 16 pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 25 pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 28 pôvodný text, to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. 31 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 58 pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 75, 3 časti, prvá za, proti, zrali sa prijaté. Druhá, za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 97, to je za, proti, zdržali sa prijaté. 98 za, proti, zdržali sa prijaté. 99 za, proti, zdržali sa prijaté. 110, dve časti, prvá za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Elektronicky overíme. Hlasovali všetci. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 116, prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 118 pôvodný text. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 127. Dve časti. Prvá za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá za. Proti. Zdržali sa Musíme overiť. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 147 pôvodný text za, proti, zdržali sa prijaté. 149 dve časti prvá za, proti, zdržali sa, prijaté druhá za, proti, zdržali sa, prijaté 65. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie Z. Pôvodný text dve časti, prvá menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Tesne prijaté. Druhá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie AA. Prvá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. A druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tak teraz prejdeme návrhu uznesenia ako celku. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. Teraz prejdeme k námietke podľa článku 106 povolené zdravotné tvrdenia o potravinách. Odsek 3, si návrh 4, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Úvodné ustanovenie H, pôvodný text, kto je za, kto je proti, zdržali sa, musíme to overiť. Elektronické, otvára, elektronické hlasovanie otváram. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Keď nezdvíhate ruky, tak to nevidím, musíme to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie. B, pôvodný test. kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme to overiť. Elektronické hlasovanie. Otváram, hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme po zmecemu návrhu 1, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text úvodné je C, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. si návrh 2, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ako chcete, overíme si to elektronické hlasovanie. Otváram, hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti,